So, dear colleagues, please, take your seats. Vážení kolegovia, posaďte sa. Ešte raz výzva na kolegov, aby sa usadili. Na začiatok dve oznámenia z pozície predsedu. Prvé je sa týka zápisnice zo schôdze koordinátorov, ktorá vám, bolo, ktorá vám bola zaslaná v prípade, že do konca zasadnutia, kedykoľvek k tomu príde, či to bude dnes alebo zajtra, v prípade, že nebudú podané žiadne pozmeňujúce návrhy, tak budeme považovať túto zápisnicu za schválenú. Druhá predbežná poznámka, koordinátori sa dnes na schôdzi koordinátorov dohodli, že každý pozmeňovací návrh bude výlučne hlasovaný elektronickou formou. Je asi 850 dielčích hlasovaní pred nami čo predstavuje značný časový rámec. Čiže pustíme sa do toho a po hodine sa pozrieme na to, či vôbec budeme mať reálne šancu pokračovať v takomto hlasovaní. V prípade, že e, koniec bude nedohľadne na dnes, tak potom zajtra budeme musieť pokračovať, tak ako sme to predpokladali. V prípade, že sa nám dnes podarí odhlasovať, tak zajtrajšie zasadnutie si budeme môcť ušetriť. Sa neuskutoční, ale to sa dozvieme až keď to bude tak ďaleko. Chcem vás poprosiť o priestor, kolega Kaspar, lebo musím niektoré oznámenia prezentovať. Keď to budem robiť elektronicky, tak eh, potom vás vyzvem na hlasovanie, potom poviem eh, hlasovanie ukončené. Nebudem sa pýtať, či už všetci odhlasovali a ja potom rýchle oznámim výsledok hlasovania, prijaté, zamietnuté. Tretia predbežná pripomienka, toto zasadnutie je vysielané live, je to web streaming všetko je to nahrávané, čiže chceme, aby bol von vysielaný dobrý signál, pozitívny signál, buďte navzájom milí, buďte milí aj ku mne, nechceme sa hádať zbytočne, problémov máme dosť. Poprosím vás, e, posaďte sa, všetci tí, teda, ktorí budú hlasovať, teraz spravíme kontrolné hlasovanie, aby sme si overili počet vlastne hlasujúcich prítomných v sále, takže Teraz vás e, poprosím, aby ste aktivovali hlasovacie zariadenie a otváram hlasovanie. Budeme teda hlasovať výlučne elektronicky. Ten, kto nemá žiadnu kartičku so sebou, teda hlasovacú, tak nebude sa môcť zúčastniť hlasovania. Alberto nám hneď oznámi výsledok tohto testovania. Doposiaľ sa zúčastnilo 24 poslancov tohto teda hlasovania a tým uzatváram túto kontrolnú časť. Ešte raz opakujem. 14 EPP, ktorí sú oprávnení zúčastniť sa hlasovania. Uzatvárame teraz toto kontrolné hlasovanie. Teraz poprosím, aby ešte raz všetci predstaviteľa EPP zatlačili tlačítka, teda tí, ktorí sú z EPP, aby sme e, skontrolovali ich kvórum. Doposiaľ je 13 prítomných, ešte jeden môže dodatočne byť doplnený je tu pani podpredsednička, ktorá vstúpila do sály medzi tým. Teraz poprosím socialistov, ktorých by malo byť 9. Poprosím všetkých, aby zatlačili na hlasovacie tlačítko. 9, to je v poriadku. a tí ostatní alebo ostatné skupiny nie sú tak zastúpené tak početne, aby to bolo nejak relevantné. Tým pádom môžeme prejsť k samotnému hlasovaniu. Also, wenn einer abstimmt, das sehen wir dann. Dann werden wir es sagen. V prípade, že príde k nejakému nesprávnemu počtu alebo k nejakej diskrepancii v tých, tých údajoch, tak a potom to budeme indikovať. že návrhy otázky ústnej e, k správe Davida Martina ohľadom štátov Cariforum. Skôr ako ale prejdeme k samotnému hlasovaniu, ešte jedno oznámenie z mojej strany. viete, že tu na e, prebehla e, posilnená spolupráca s výborom DV a viete, aké rozhodnutie sa odohralo na AFKO. Bez ohľadu na to, e, v, tomto, v tejto agende sme vlastne prijali body zo strany výboru pre rozvoj, ktoré, o ktorých nebudeme my hlasovať, pretože spadajú do ich výsostnej oblasti. A rád by som vás teda informoval o tomto, dal vám to ako informáciu že e, výbor DV, pokiaľ ide o úvodné ustanovenia B, C, D, E, F, G, I, K, L, M, N a O, hlasoval pozitívne a to isté platí aj pre odseky 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20 a 21. Toľko len pre vašu informáciu. Áno, nech sa páči, Glyn. Uh, Ospravedlňujem sa naozaj, som veľmi rád, ako, že sme dostali názor aj výboru pre, eh, pre eh, rozvoj, ale mám pocit, že oni mali len eh, posúdiť návrh a nie, nemali sa vyjadrovať k samotnej rezolúcii. Mali sa vyjadriť len tej myšlienke. My nemáme v tomto smere nejakú užšiu spoluprácu hľadom rezolúcií s týmto výborom to rozhodnutie, ktoré bolo prijaté predtým, bolo, že príde k intenzívnej spolupráci medzi oboma výbormi a že to bude pod gestorstvom INTI. K tomu aj došlo a preto sme ešte raz e, chceli vedieť, e, že veci, e, ktoré sa nás týkajú výsostne, tak tie budeme riešiť my a veci, ktoré spadajú do pôsobnosti DV, tak tie budú riešiť oni. A toto je len čisto informácia, nič viac, nič menej, nič menej a z pohľadu právneho to nemá žiadnu, žiadnu závažnosť na počas rozhodnutia konferencie predsedov bolo oznámené, že oba výbory budú spoločne pracovať na uznesení a z toho dôvodu je tu tento postup. A preto považujem túto otázku za vyriešenú. E, ďalšia vec sa týka informácií DEVE, ale to nemusíte vy zohľadňovať. Ja som vás informoval o tom, čo e, bolo správené zo strany DEVE a my teraz budeme hlasovať o našich uzneseniach. Tým sa dostávam k prvej otázke úsnej a teraz hlasujeme o kompromisnom návrhu číslo 1, ktorý máte k dispozícii. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. chcem poprosiť jedného socialistu, aby vybral svoju hlasovaciu kartičku, lebo tam nesedí ten počet, je tam o jedného viac. Teraz hlasujeme o ústnej otázke. Otázka na ústne zodpovedanie. Drahí kolegovia, čaká nás 850 veci, ktoré máme odhlasovať. Chcem poprosiť, aby ste počúvali predsedu. Samozrejme, môže dochádzať aj k nejakým chýbám pri hlasovaní, ale jasne som povedal, že teraz budeme hlasovať o e, návrhu otázky na ústne zodpovedanie a o kompromisnom návrhu číslo 1, ktorý máte k dispozícii a je to na zadnej strane priložené e, k vašim dokumentom. O tom budeme teraz hlasovať. Auf der ersten Seite, auf der ersten Seite. Na prvej strane, pani podpredsedníčka, ja som chcel poprosiť, aby sme sa nejak nemiešali, aby nie každý vystupoval v tejto veci. Ešte raz opakujem, že teraz budeme hlasovať o návrhu otázky na ústne zodpovedanie, kompromisný pozmeňujúci návrh číslo 1. Otváram hlasovanie. Die Abstimmung ist beendet. Uzatváram hlasovanie. sedem odovzdaných hlasov, 17 za, 10 proti. Schválené. Teraz sa dostávame k pozmeňovacím návrhom, návrh uznesenia, teda týkajú sa návrhu uznesenia. Ospravedlňujem sa, hovorí pán predseda. Teraz budeme hovoriť ešte raz k tomu kompromisu. A takisto budeme hlasovať o celkovej tej otázke na ústne zodpovedanie. Otváram hlasovanie. EPP má jedného naviac, jeden hlas naviac, tak poprosím, aby vybral jeden z predstaviteľov PP svoju kartičku. Uzatváram 23 za, dvaja sa zdržali. Gratulujem, David. Schválené. Teraz sú tu pozmeňovacie návrhy k návrhu uznesenia. Kompromisný návrh 1. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. 25 za, schválené. Dostávame sa k pozmeňovaciemu návrhu 17. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. 12 za, 13 proti, zamietnuté. means I? What Abstention. Abstention. Okay, Wir kommen zum 18. Teraz 18. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Dvaja za, 18 proti, 5 sa zdržali. Zamietnuté. Teraz pozmeňovací návrh 21. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňovací návrh 23. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňovací návrh 24. Otváram hlasovanie. Je tam o jedného naviac, pokiaľ ide o EPP. Teraz je to už v poriadku. Uzatváram hlasovanie. 14 za, 14 proti. Zamietnuté. Pozmeňovací návrh 26. Otváram hlasovanie. No, zatváram hlasovanie. 12 za, 16 proti, zamietnuté. Pozmeňovací návrh 30, otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. 17 za, 11 proti, schválené. 31, otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Pozmeňovací návrh 32. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Schválené. Ústny pozmeňovací návrh 1 sú nejaké námietky eh, proti tomuto pozmeňovaciemu návrhu? Nie, zdá sa, že nie. Tým pádom otváram hlasovanie. Uzatváram. Prijaté. Pozmeňovací návrh 33. Otváram hlasovanie. trojka má len jednu časť. Pozorne, pán predseda. Ukončujem hlasovanie. Zamietnuté. Ospravedlňujem sa, nemám teda celkom aktuálny hlasovací zoznam. Ešte raz sa ospravedlňujem. Bol tu istý zmetok s tými hlasovacími zoznamami, ale sekretariat mi potvrdil fakt, že to nie je hlasovanie po častiach. Ja sa riadím podľa toho hlasovacieho zoznamu, ktorý bol vypracovaný sekretariátom. Oni majú túto zodpovednosť a tam nie je naznačené nejaké hlasovanie po častiach Neviem, aké majú skupiny hlasovacie zoznamy, ale každopádne podľa toho môjho tu nejde o hlasovanie po častiach. Ďakujem pekne, pán predseda, že dali sme rozdielne hlasovanie, ale nechápem, čo sa stalo, e, pretože máme to tu v dokumentoch vyznačené, máme napísané, že to je rozdielne hlasovanie. Hla, že dali sme rozdielne hlasovanie už dosť dávno. Nechápem, čo sa stalo. Možno, teda minimálne sekretariat o to žiadal. V každom prípade sme teraz hlasovali proti, takže je to už v poriadku. Pred chvíľou ma sekretária informoval, že požiadavka na hlasovanie po častiach už e, prišla po tom uzavretí toho hlasovacieho zoznamu e, a to, čo ja mám k dispozícii od toho, teda od sekretariatu, tak tam nie je naznačené žiadne hlasovanie po častiach. Budeme pokračovať, e, máme už teda výsledok a dostávame sa teda k 32. Otváram hlasovanie. Nie, zle som povedal. 34 e, ospravedlňuje sa e, predseda, čiže pozmeňovací návrh 34. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Pozmeňovací návrh 35. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Pozmeňovací návrh 36. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Schválené. Údiv kolegu Papastamkosa je stále e, väčší, ktorý žasne nad úspechom kolegu Fielnera. 37. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Schválené. Pozmeňovací návrh 38. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Pozmeňovací návrh 39. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie schválené. Všetko sme to mohli odhlasovať spolu, zdá sa. 40. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Áno. Pán predseda, 41 by sme chceli rozdeliť hlasovanie, ak je to možné. A takisto by sme chceli uh, hlasovať o tej časti underlines the danger that the abundance of natural resources may cause to emerging economies by encouraging acts of corruption and mismanagement a derevnicu tak ďalej, takže tuto, o tejto časti by sme chceli hlasovať samostatne. Right, you... Je to v poriadku? 41. 41 poznamenáva výrazné, ale teda poukazujeme na výrazný rozdiel medzi eh, výdavkami do polnohospodárstva a finančnou a technickou podporou. Takže o to by bolo rozdielne hlasovanie. Návrh z mojej strany, ja to nemám indikované v mojom zozname, nie je tam hlasovanie po častiach, ale budem tolerantný a poviem, že to vnímam v tejto chvíli ako návrh ústny na zmenu e, a má niekto v tejto chvíli nejaké námietky proti tomuto ústnemu pozmeňovaciemu návrhu? V prípade, že nie, tak budeme takýmto spôsobom hlasovať a tým vyvolávam tú prvú časť. Otváram hlasovanie k prvej časti. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Druhá časť, otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňovací návrh 42. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. 43. Otváram hlasovanie. Ukončím hlasovanie. Schválené. 44. Otváram hlasovanie. Beendet. Ukončujem hlasovanie. Schválené. Teraz sa dostávame k pozmeňovaciemu návrhu kompromis číslo 2. Dobre, e, prejdeme teda k DV3. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. A teraz e, kompromisný návrh e, číslo 2. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Kompromisný návrh 3. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. 50 vypadáva a tým sa dostávame k 54. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Tesne zamietnuté. 55. -ka. Otváram hlasovanie. Uzatváram. Zamietnuté. Pozmeňovací návrh 56. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Pozmeňovací návrh 57. Otváram hlasovanie. Hlasovanie ukončené. Schválené. 58. Otvorené hlasovanie. Hlasovanie ukončené. Prijaté. Kompromis číslo 4. Otváram hlasovanie. Hlasovanie ukončené. Schválené. Kompromis 5. pán predseda EPP sa rozhodlo, že to bude podporovať a to podobne aj v duchu kompromisu číslo 7, to aby som informoval svojich kolegov, že budeme podporovať 5 aj 7 tam sme naozaj dosiahli dohodu s pánom Markom Davidom. Takže 5 a sedmičku budeme podporovať. Ďakujem pekne, pán predseda. Good. Ich muss trotzdem abstimmen lassen. Also, no dobre, v každom prípade musíme o tom hlasovať. Kompromis 5, otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Dobre, tak vysvetlenie je aj v hlasovanie to schválené, takže vypadáva 61 a ideme na 6. Kompromis otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. 64. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Pozmenujúci návrh 67. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Pozmenujúci návrh 68. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 69. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Kompromis číslo 7. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Pozmeňujúci návrh 73. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Číslo 74. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Číslo 75. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Číslo 76. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Kompromis číslo 8. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh číslo 77. Otváram hlasovanie. Máme tu jedného navyše. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Pozmeňujúci návrh číslo 80. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Číslo 81. Otváram hlasovanie. No, poprosím, aby EPP, znovu máme jedného navyše, uzatváram hlasovanie, prijaté. Ehm, pozmeňujúci návrh DV4. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. DV5. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. A znovu má EPP jedného navyše. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh číslo 82. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zprijaté. <laughs> 83. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Kompromis číslo 10. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté rozdielom jedného hlasu. 84. Otváram hlasovanie. Znovu jeden má z EPP navyše. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Pozmeňujúci návrh číslo Robert zariadenie mi neustále ukazuje, že jeden z EPP je navyše a keď mi toto zariadenie jednoducho takto hovorí, tak to musím povedať aj vám. Ja samozrejme nie som o nič múdrejší než vy. možno pani podpredsednička Wortmann-Kohl určite vidí, že ja si to nevymýšľam. Dobre, ideme na kompromis 11. Otváram hlasovanie. Á, pardon, pardon, ospravne sa pán predseda. Poprosím 84. Ešte tu sme neurobili. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. A teraz kompromis. Pardon, pardon. Kompromis 11. Znovu sa ospravňuje pán predseda. Otvárame hlasovanie ku kompromisu číslo 11. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh nie, tak s týmto... Dobre, 87 a 88 sú identické pozmeňujúce návrhy. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Číslo 90 a 91. Otváram hlasovanie. Uzatváram. Prijaté. Ústny pozmeňujúci návrh. Odsek 20. Má niekto nejakú pripomienku proti tomuto ústnemu pozmeňujúcemu návrhu? Ak nie, tak budeme o ňom hlasovať. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Deväťdesiat dva pozmenujúci návrh. Budeme o ňom teraz hlasovať. Má niekto nejaké pripomienky proti tomu, aby sme blokovo robili 92 až 97? Nie, tak budeme blokovo. Otváram hlasovanie od 92 po 97. Nie, nie? No dobre. Je tu k tomu nejaká pripomienka, tak najprv 92 o samote, otváram hlasovanie, uzatváram hlasovanie, zamietnuté. 93, otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. 94. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. 95. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. 96. To je za. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. 97. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Deväťdesiat osem, deväťdesiat deväť identické. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Kompromis 12. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. 14 ku 14, takže zamietnuté. Takže môžeme ísť na stovku. Otváram hlasovanie pozmeňujúci návrh číslo 100. to je, mám to vypnuté. Dobre, uzatváram hlasovanie. 17 za, 10 proti, takže je to prijaté. A to teda znamená, že ten pozmeňujúci návrh Davida by mal vypadnúť. Pozerám sa na sekretariát. Ak sa nemýlim, tak tento by mal vypadnúť, tento pozmeňujúci návrh. A to isté aj 104, takže môžeme ísť na 105. Otváram hlasovanie o 105. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Úvodné ustanovenie A. Ešte k tomu jednotka pozmeňujúci návrh. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie zamietnuté. Dvojka. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Trojka k úvodnému ustanoveniu E. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté štvorka k úvodnému stanoveniu F, kto je za. Beendet. Angenommen. Die 5 entfällt. Dobre, 5 vypadáva, 6, otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Osmička. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Deviatka. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Desiatka. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Číslo 11. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Kompromis číslo 9. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. A teraz môžeme hlasovať o celom dení textu. Ešte Erika, chceš k tomu niečo dodať? Máme aspoň dve minúty, aby som mohla trochu vyhodnotiť situáciu. Áno alebo nie? Máme? No dobre. No áno. Samozrejme, pri hlasovaní každá politická skupina môže urobiť také vyhodnotenie. So, liebe Kollegen, hat die PSE ihre Abstimmung gut? No dobre, milí kolegovia. EPP aj socialisti sa už rozhodli, či nerozhodli? Môžeme hlasovať o celom texte, áno? Otváram hlasovanie o celom texte znení pozmeňujúcich návrhov. Abstimmung ist geschlossen. Mit 17 Ja stimmen 12 Uzatváram hlasovanie 17 za, 12 proti. Nikto sa nezdržal, takže je táto správa alebo tento dokument schválený a môžeme pogratulovať Davidovi. Ale mám pocit, že nie si nejak veľmi nadšený alebo spokojný, milím sa. Pretože e, došlo k veľkým zmenám. Teraz budeme hlasovať o Tu máme len jedno hlasovanie oznámenie o odporúčania. Schválne otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. 15 za, 13 proti. Nikto sa nezdržal, takže je to prijaté. 16. Dostávame sa k 16. Týka sa to Stepping Stone Economic Partnership Agreement, European Union Ivory Coast, Európska únia pobrežie Slonoviny. A ja chcem položiť otázku. Potrebovali sme 3 čtvrte hodiny na toto prvé hlasovanie. Budeme takto pokračovať? Dobre, v poriadku. Budeme teda hlasovať eh, teraz o otázke na ústne zodpovedanie. A síce pozmenujúce návrhy, všetky teda skupiny pozmenujúcich návrhov, otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté prípade, že zatlačíte rýchlejšie, tak to pôjde aj rýchlejšie, ale musím počkať, e, kým všetci to spravia. Teda ne, troška to predlžuje ten proces, keď neskoro zatlačíte. Dvojka, otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Zamietnuté. Trojka, otváram hlasovanie. Hlasovanie ukončené. Prijaté. Pozmeňovací návrh číslo 5. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňovací návrh číslo 7. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Číslo 9. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Číslo 10. Otváram hlasovanie. Hlasovanie ukončené, zamietnuté. Číslo 11. Otváram hlasovanie. Zatváram. Schválené. Číslo 12. Otváram. Uzatváram. Schválené. 13. Hlasovanie otvorené. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. 14. Otváram. Hlasovanie ukončené. Zamietnuté. Pozmeňovací návrh 15. Otváram hlasovanie. Kolega Papastánkov má jasno zrivé schopnosti. Ukončené, schválené. 16. Otváram hlasovanie. Hlasovanie ukončené. Zamietnuté. Číslo 17. Otváram hlasovanie. Hlasovanie ukončené. Schválené. Tým pádom sa dostávame k, k konečnému hlasovaniu. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Mit 17 Ja-Stimmen keiner Nein-Stimme und zehn Enthaltungen. 17 za, 1 proti, 10 Dostávame sa ďalej pozmeňujúci návrh k návrhu rezolúcie. Budeme hlasovať e, skupinovo. Otváram hlasovanie. Blokové hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. A návrh je zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 9. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Návrh je schválený. Návrh, pozmeňujúci návrh číslo 10 odpadáva, 11 odpadáva, 12 rozdelené hlasovanie, hlasujeme o prvej časti, otváram hlasovanie. Ukončím hlasovanie a návrh je schválený. Druhá časť, otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. A návrh je zamietnutý. Kompromisný návrh číslo 1. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. A návrh je zamietnutý, ale bol to tesné. Pozmeňujúce návrh číslo 19. Otváram hlasovanie. Ukončím hlasovanie. Návrh je zamietnutý. Robert, chce sa vyjadriť? E, ja myslím, že sme sa zhodli na tom, aj keď som si neúplne istý, ale chcem s tom overiť, e, že v prípade ústneho pozmeňujúceho návrhu pre kompromis 2, ktorý sme dohodli s ostatnými stranami, e, myslíme si, že by to malo byť, že considers it's important that it establish appropriate monitoring system, čiže vytvoríme adekvátny monitorovací systém, ktorý bude tvorený daným výborom parlamentu, ktorý bude zahrňať členov výboru pre zahraničný obchod, a výboru DEVE, tak aby sme tu zároveň dokázali aj zachovať tú vedúcu úlohu hlavného výboru a to predovšetkým v oblasti konzistentnosti rozvojových politík a obchodných politík. My sme sa rozhodli, že budeme koordinovať aktívnym a flexibilným spôsobom a že budeme takýmto spôsobom nastavovať aj AKP parlamentné zhromaždenie a práve preto by tento, tento monitoring mal začať hneď potom, ako dôjde k schváleniu každého, každej priebežnej správy. To je len ústny pozmeňujúci návrh k tomuto bloku. Dobre, dobre, takže sme teraz pri kompromise číslo 2. Je to v poriadku, Robert? Myslím si, že toľko k tomuto, e, ale, ale ospravedlňujem sa, zdá sa mi, že ste predl, pred, preskočili trošku o jednu stranu skôr a hovorili ste o šestke. Dobre, budeme hlasovať teda o kompromisnom návrhu číslo 2 a berieme na vedomie, že ste už teraz dopredu povedali poznámku k šestke. Takže, kolegovia, chcem vás len poprosiť, aby ste naozaj dávali pozor, aby sme si dávali aby sme sledovali aj jednotlivé hlasovania. Máme tu aj delegáciu z uganského parlamentu, máme tu aj, zástup, máme tu aj predsedu snemovne alebo predsedu parlamentu a neskôr sa budeme mať šancu venovať a takisto budeme mať šancu hovoriť aj o tom, ako bude pokračovať spolupráca medzi Európskou úniou a krajinami západnej Afriky. Sme veľmi radi, že ste nás prišli navštíviť, že ste súčasťou nášho rokovania dnes a cíte sa vítaní. Dobre, poďme teraz ďalej. Budeme hovoriť o ďalšom eh, balíčku kompromisných návrhov, to je kompromis, eh, kompromisný blok číslo 2, otváram hlasovanie, ukončujem hlasovanie a návrh je schválený. Poďme ďalej, otváram hlasovanie k 25-ke. Ukončujem hlasovanie a tento návrh je zamietnutý. Veľmi tesne 26. Otváram hlasovanie, ukončujem hlasovanie. A návrh je zamietnutý. 28. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Návrh je zamietnutý. 29. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie a návrh je zamietnutý. 30. dve časti, hlasujeme o prvej časti. Ukončujem hlasovanie. Návrh je schválený. Druhá časť. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Návrh je zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 31. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Návrh je zamietnutý. 32. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Návrh je schválený. 30. 4. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie a návrh je zamietnutý. 34. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Návrh je zamietnutý. Ďalší pozmeňujúci návrh 35. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Návrh je schválený. 36. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. A návrh je schválený. Máme tu ústny pozmenujúci návrh. A sú tu nejaké výhrady? Dobre, takže otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. A návrh je schválený. 39. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Návrh je schválený. Pozmeňujte návrh číslo 40. Odpadáva. Kompromis číslo 3. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Návrh je zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 44. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. A návrh je zamietnutý. 45. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie, návrh je zamietnutý. Ústny pozmeňujúci návrh číslo 1 sú nejaké výhrady. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Návrh je zamietnutý, bolo to tesné. 46. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Návrh je zamietnutý. Kompromisný návrh číslo 5. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. 13 za, 13 proti. Poďme teraz na 52. Takže ešte raz. 51 bola časť, ktorá už bola hlasovaná v rámci bloku, nebudeme o tom hlasovať znova. Takže teraz je 52. Takže ukončujem hlasovanie. Erika, nech sa páči, máš slovo. Pán predseda, je tá vec, ktorú chcem povedať je nasledujúca. Keďže odpovedol kompromis číslo 5 ako blok, môžeme stále hlasovať o 51 samostatne? Máme to tu na hlasovacom zozname, ale hovorí sa, to, hovorí sa, že je to pokryté e, celým blokom. Na začiatku sme mali hlasovanie o celom bloku a práve preto nebudem povolovať hlasovanie o samostatných častiach tohoto bloku, ktorý bol zamietnutý ako celok. Poďme teraz ďalej. Pozmenujúci návrh číslo 54, otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Návrh je schválený. Rozdelené hlasovanie o 59. prvá časť. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Návrh je zamietnutý. Druhá časť. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. A návrh je zamietnutý. Pozmenujúci návrh číslo 60. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Návrh je zamietnutý. 61. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Návrh je schválený. 62. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. A návrh je schválený. 64. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Návrh je zamietnutý. 65. Otváram hlasovanie. 65. Otvárame hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Návrh je zamietnutý. 66. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie a návrh je zamietnutý. 69. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Návrh je zamietnutý. 70. Otváram hlasovanie. Ešte raz otvárame hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Návrh je schválený. Ďalší pozmeňujúci návrh je 73. Otváram hlasovanie. Ukončujeme hlasovanie a návrh je schválený. Kompromisný návrh číslo 4. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. A návrh je zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 75. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie a návrh je schválený. 76. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie a návrh je schválený. Pozmeňujúci návrh 78. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Návrh je zamietnutý. Kompromisný návrh číslo 6. Toto je ten ústny pozmeňujúci návrh, ktorý bol prečítaný Robertom pred chvíľočkou na začiatku. Chcem sa spýtať, či sú nejaké výhrady voči tomuto ústnemu pozmeňujúcemu návrhu. Budeme o tom teda hlasovať v jeho eh, znení, tak ako to bolo prečítané. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Návrh je schválený. Teraz ideme ďalej k 86. Otváram hlasovanie. Vynechal som stránku, zdá sa, že nie, takže to naozaj je pozmeňujúci návrh číslo 86. Ukončujem hlasovanie, návrh je zamietnutý. 87. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Návrh je schválený. 88. Otvorím hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Návrh je zamietnutý. 89. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie a návrh je zamietnutý. 90. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Návrh je zamietnutý. Teraz sme na úvodných ustanoveniach. Číslo 1. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie a návrh je schválený. Číslo 2 odpadá. Číslo 3. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Návrh je zamietnutý. Číslo 4. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Návrh je schválený. Číslo 6. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Návrh je schválený. Číslo 8. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Návrh je schválený. Číslo 7. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. A návrh je schválený. Teraz sa dostávame k záverečnému hlasovaniu. O tomto dokumente otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. 27 ľudí hlasovalo, 16 za, 11 proti, návrh je schválený. Tým sa dostávame ďalej k bodu číslo 17 na dnešnom programe. Čiže dočasné, ide, ide o dočasnú dohodu o hospodárskom partnerstve medzi Európskym spoločenstvom a Strednou Afrikou. Začneme s návrhom ústneho pozmenujúceho návrhu. Je to kompromis vrátanie dodatku číslo 1. Otváram hlasovanie. Otváram teda hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. 13 za, 14 proti. Hm, tesne zamietnuté. No dobre, Sekretariat mi práve pripomenul, hoci už to nemôžeme zmeniť. No, poprosím vás, skutočne vedujte mi pozornosť. Vzhľadom na to, že kompromisy boli zamietnuté, mohlo by dojsť k tomu, že v origináli presiahneme 25 riadkov a že to bude potom problém pri publikácii. Ja vám to len pripomínam. To by sa nám mohlo stať. A to potom už bude administratíva rozhodovať. A môže sa nakoniec stať, že ostaneme bez ničoho. Takže ideme k návrhu uznesenia a v prvom rade budeme hlasovať o kompromise číslo 3. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Číslo 13. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. 14 za, 13 proti, prijaté. No, no. Pani podpredsednička mi práve niečo povedala, ja si to musím radšej overiť so sekretariatom. Um no, chcel by som vás poprosiť o prepačenie, niečo sa mi tu vplietlo vrátime sa k návrhu ústneho pozmenujúco, pardon, ústnej otázky, musíme hlasovať o ústnom pozmenujúcom návrhu, ktorý je pozmenený o tom, to definitívne hlasovanie. Mrzí má, tak teraz budeme o tom hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Je to prijaté. Oh, dann machen wir jetzt mit Dobre, teraz hádam, budeme môcť pokračovať. Číslo 15, otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Číslo 16, otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Číslo 17. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Je to prijaté. 18. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Ústny pozmeňujúci návrh číslo 1. Má niekto nejakú pripomienku proti tomuto návrhu? Nech sa páči. Mám určité stanovisko k tomuto oceku. Je to vlastne nový ocek, ktorý je už ale pokrytý inde a neboli sme o tom skôr informovaní. Dobre, tak ak sú pripomienky k tomuto ústnemu pozmeňujúcemu návrhu, tak ho budeme tak ho stiahneme, nebudem o ňom hlasovať. Dobre, takže 19, otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. 21. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. 23. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. 24. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. 25 v dvoch častiach. Otváram eh, hlasovanie k prvej časti. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Druhá časť. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Dvadsať šesť. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Číslo 27 v dvoch častiach. Otváram hlasovanie. Prvá časť. Uzatváram hlasovanie. 24 za. Druhá časť. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Je to síce tesným rozdielom, ale prijaté. 28. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. 29. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. 30. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté 31. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Kompromis číslo 9. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. 35. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. 36. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. 37. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. 38. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Kompromis číslo 4. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Kompromis 5. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Kompromis 6. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. 45. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Je to prijaté. Poprosím, mohli by ste trošku hlasne, e, pardon, rýchlejšie hlasovať, pretože nám to veľmi dlho trvá, kým to vybehne na obrazovke. 46. Áno, áno, tá vypadáva, pardon, pardon. Áno, 46 vypadáva, áno. Áno, áno, už som sa opravil. Kompromis 7. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. 14 za, 14 proti. 48. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. 32. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. 51. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. 52. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. No dobré. 53 vypadáva, aj 54. Takže môžeme ísť na 55. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. 56. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. 57. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Je to prijaté. 60. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. 61. Otváram hlasovanie. Uzatváram. Prijaté. Dobre, ústny pozmenujúci číslo 2. Má niekto nejakú pripomienku? Môžeme hlasovať? Dobre, tak budeme hlasovať. Otváram hlasovanie. Zatváram. 14 za, 14 proti, takže zamietnuté. 64. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Rovnaký výsledok, takže tiež zamietnuté. Kompromis 10, otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. 68, otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. 69. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. 70. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Dobre, 72. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. 74. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. 75. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. 76. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Kompromis 8. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. 20. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. 78. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. 79. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. 81. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. 14 za 14 proti, takže zamietnuté. 82. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie prijaté. No, momentiček. Ten pozmeňujúcemu návrhu číslo 2. Je niekto proti? Je niekto proti tomuto ústnemu pozmeňujúcemu návrhu? Sú nejaké vyjadrenia proti? Ja nemám žiadne stanovisko. Je to také isté ako pred chvíľou. No dobre, tak spravodajca to vyriešila. Môžeme ísť ku kompromisu 2. Otváram hlasovanie. Nein. Also, liebe Kollegen, No, drahí kolegovia, pán Arif požiadal o slovo a povedal, že je proti tomu ústnemu pozmenujúcemu návrhu a odteda teraz sa nehlasuje. A preto predkladám na hlasovanie kompromis číslo 2. Otváram hlasovanie o kompromise číslo 2. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté tesne jedným hlasom. Nech sa páči, pán Karner. Ospravňujem sa, ale ja som hlasoval za kompromis číslo 2, ale bez toho, že by som vedel, že je tam zložený z relevantných členov výboru pre medzinárodný obchod a výboru pre rozvoj, ale relevantný, významný sme všetci, takže tento termín neviem, či je najkorektnejší v takej inštitúcii, ako je naša. Áno, ja si myslím, že je to skôr problém pre, pre, prekladu v texte, pretože v anglickej verzii je to jasné, navyše tento pozmenujúci návrh bol zamietnutý, takže myslím, nemá zmysel o tom diskutovať. No dobre, takže môžeme ísť na 22. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Osemdesiat tri vypadáva. Aj 85. A môžeme ísť na pozmenujúci návrh číslo 1. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Je to prijaté. Číslo 2, kto je za... Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Kompromis číslo 1. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Šeska. Otváram hlasovanie. 7 a 8 je identické, tak tie budeme hlasovať spolu. Dobre. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Desiatka. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Je to prijaté. Ústny pozmeňujúci návrh číslo 3. Je tu nejaká námietka proti tomuto pozmeňujúcemu návrhu? Zdá sa, že nie. Dobre, takže budeme o ňom hlasovať. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. A teraz k definitívnemu hlasovaniu textu znení pozmenujúcich návrhov. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. 28 hlasovalo, 25 za, 3 a proti. Takže je to schválené. Gratulujeme. Kolega Arif takisto hlasoval za, takže Dobre, gratulujeme. Teraz sa dostávame k dohode o hospodárskom partnerstve medzi Európskou úniou a Ghanou. A budeme hlasovať eh, najskôr o návrhu otázky na ústne zodpovedanie. A teraz budeme hlasovať o bloku. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Teraz sa dostávame k textu kompromisu v zmysle prílohy číslo 1. Otváram hlasovanie. Ústny pozmeňovací návrh tak, čiže k tomu budeme hlasovať, príloha 1. Ak mi dovolíte, pán predseda. V rámci pokusu o harmóniu a dôveru v tento výbor e, som predložil ústny pozmeňovací návrh k prílohe, respektíve ku kompromisnému textu. A z toho dôvodu, v prípade, že budeme akceptovať e, ústny pozmeňovací návrh. Za to by mal zahlasovať EPP. A to, čo ste vy povedali pred chvíľou, pán predseda, je, že budeme hlasovať o kompromisnom texte. Bez vášho pozmeňovacieho návrhu by hlasovalo EPP proti. A objavuje sa to aj na poslednej strane. V prípade, že chcete, aby som to prečítal, tak tak môžem spraviť. Sú veci jasné týmto vysvetlením? Pán Filner, je to jasné, ja som mal pred sebou nesprávny hlasovací zoznam, ktorý nebol upravený a preto som tento pozmeňovací návrh neohlásil, pretože som ho nemal na tom zozname a preto v tejto chvíli ohlasujem ústny pozmeňovací návrh, tak ako je to uvedené aj v prílohe 1 a tým pádom otváram aj hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Tým pádom vypadáva kompromisný text a dostávame sa k ďalšiemu hlasovaniu. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. návrh uznesenia ako ďalší. Som ochotný, teraz je po objaté 5 minút, e, som ochotný položiť teraz otázku, či budeme pokračovať tak ako predtým. Dobre, vidím, že je s tým problém. Dnes máme do pol siedmej čas, v prípade, že sa to nepodarí uzavrieť, tak budeme zajtra pokračovať na výbore. Uvidíme, ako to dopadne. Budeme teraz hlasovať o bloku. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Teraz sa dostávame k pozmeňovaciemu návrhu číslo 2. Kontrolu už nebudem robiť, vraví pán predseda, bolo to dostatočne skontrolované. Je tu prozba, aby sa to dostalo do pléna a aby sa o tom hlasovalo na plenárnom zasadnutí. Nie, to hlasovanie prebehlo podľa pravidel, takže nebudeme sa k tomu vracať. Čiže prechádzame teraz k pozmeňovaciemu návrhu číslo 2. Otváram hlasovanie. Kompromisný návrh číslo 2. Uzatváram hlasovanie. Nuté. Pozmeňovací návrh 92. E, Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Nech sa páči. Myslím, že tu treba vniesť e, troška jasnosti do toho a možno je to aj moja chyba. Nehlasovali sme už predsa o konečnom návrhu? Áno, už sme hlasovali o tom. Áno, áno, odhlasovali sme to. Pokračujeme teda 32. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 33. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 34. Hlasovanie otvorené. Ukončené. Prijaté. 36. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. 37. Otváram hlasovanie. Hlasovanie ukončené. Schválené. Pozmeňovací návrh 39. Hlasovanie otvorené. Ukončené. Zamietnuté. 40. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňovací návrh číslo 41. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňovací návrh 42. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňovací návrh 43. Otváram hlasovanie. Ešte raz odsek 5 pôvodného textu. Tu nám mám samostatné hlasovanie, ktoré bolo požadované EPP, ED, teda demokratne. Ale nie je tu jasná, nejaká, jasné rozdelenie, ako majú byť tie časti, teda rozdelené hlasovania. Poprosím skupinu EPP, aby predstavila v krátkosti ešte raz sa o to pokúsim. V tom mojom hlasovacom zozname odsek 5 pôvodného textu hovorí o tom, že bol požadovaný samostatné hlasovanie skupinou EPPED, avšak nikde nie je napísané, kde to má byť oddelené. Aha, vzťahuje sa to na celý odsek. Dobre, budeme teraz hlasovať. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. 43. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňovací návrh 44. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Návrh kompromisu číslo 4. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňovací návrh 45. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Číslo 49. Hlasovanie otvorené. Ukončujem hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňovací návrh číslo 50. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Pozmeňovací návrh číslo 51. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Toto sme hlasovali teda v bloku a ten bol zamietnutý. Teda hlasujeme o 52. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Pozmeňovací návrh číslo 54. Otváram hlasovanie. Hlasovanie ukončené. Zamietnuté. Pozmeňovací návrh číslo 55. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. 56. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. 57. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňovací návrh číslo 58. Hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je uzavreté. Zamietnuté. 60. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. 59. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňovací návrh číslo 61. Hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je uzavreté. Zamietnuté. 62. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Kompromis číslo 5. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 50, 65. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Schválené. Pozmeňovací návrh 66. Otváram hlasovanie. Hlasovanie ukončené. Prijaté. Kompromis 6. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Pozmeňovací návrh číslo 70. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 75. Hlasovanie otvorené. Uzatváram, Uzatváram hlasovanie. A návrh je zamietnutý. 76. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. A návrh je zamietnutý. 77. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Sedemdesiat osem. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. 79. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Zamietnuté. 80. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. 81. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. 82. Otváram, zatváram. Zamietnuté. 83. Otváram. Hlasovanie zatváram za hla, hlasovanie schválené. 84. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Zamietnuté. 85. Otváram hlasovanie. Ich träume heute Abend davon. Das ist angenommen. Die 6... Zami... Schválené. Ideme ďalej. 86. Utvára, uzatváram hlasovanie. Návrh je zamietnutý. 87. Otváram hlasovanie. Ukončím hlasovanie. A návrh je zamietnutý. 88. Otváram hlasovanie. Ukončím hlasovanie Návrh je schválený. Ideme ďalej. Kompromisný návrh číslo 3. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Návrh je zamietnutý. 90. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Návrh je zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 93. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie a návrh je zamietnutý. 94. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Návrh je zamietnutý. 95. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Návrh je zamietnutý. 96. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Návrh je schválený. 97. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Pozmeňujúci návrh je zamietnutý. 98. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. A pozmeňujúci návrh je zamietnutý. 99. Otváram hlasovanie. Ukončím hlasovanie a návrh je zamietnutý. Takže, Kristofa, nie si jediný, kto tu je zmetený. 101. Otváram hlasovanie. Sto jedna. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. A návrh je schválený. 102. Otváram hlasovanie. 102, opakuje pán predseda. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Návrh je zamietnutý. Pozmeňujem sa návrh 103. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Návrh je zamietnutý. 104. Hlasujme. Koniec hlasovania. Návrh je schválený. 105. Hlasujme. Ukončujem hlasovanie. Návrh je zamietnutý. 107. Otváram hlasovanie. Nech sa páči, pán kolega, máte slovo. Ja som sa po- pokúsil získať akúsi konzistentnosť v rámci tejto správy, preto navrhujem rovnaký pozmeňujúci návrh, ako navrhoval Robert v tomto bode. Ak si spomeniete to znenie toho pôvodného, ak nie, tak ho zopakujem. Nepotrebujeme ho opätovne počuť, hovorí pán predseda. Sú tu nejaké výhrady proti takémuto ústnemu pozmeňujúcemu návrhu? Je to vlastne predchádzajúce znenie textu, ktoré predtým prečítal Robert. Zdá sa, že nie sú žiadne výhrady. V takom prípade budeme hlasovať o tomto odstavci v pozmenenej podobe. Musíme ale najprv hlasovať o 107. Trošku ste predbehli čas a teraz budeme hlasovať o 107. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie a návrh je zamietnutý. Teraz kompromisný návrh. Zdá sa, že si potrebujeme pozrieť je tretí zoznam, takže budeme hlasovať o kompromisnom návrhu číslo 7. to v podobe ústneho pozmenujúceho návrhu. Otváram hlasovanie teda. A hlasovanie ukončujem. A návrh je schválený. Teraz sa dostávame ku kompromisnému pozmeňujúcemu návrhu číslo 1. Otváram hlasovanie. Otváram hlasovanie a ukončujem hlasovanie. Návrh je schválený. Ideme ďalej, ideme k úvodným ustanoveniam. Číslo 3. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. A návrh je schválený. Pozmeňujte návrh 4. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. A návrh je zamietnutý. Pozmeňujte návrh číslo 5. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Návrh je schválený. Pozmeňujte návrh číslo 7. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. A návrh je schválený. Pozmeňujúci návrh 8. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Návrh je schválený. Hlasovali sme v bloku, ideme k číslu 18. Otváram hlasovanie. Ospravedlňujem sa, to bola, teda bolo to číslo 10. Číslo 10, ukončím hlasovanie. Od, návrh je zamietnutý. Nekomplikujte mi život, hovorí pán predseda. Ideme k 15. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Návrh je schválený. Pevne verím, že počas celej noci sa budem budiť eh, za, so slovami ukončujem a zatváram hlasovanie, ale taký je život. Takže ideme ďalej. Návrh je zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 17, otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Návrh je zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 18. Otváram hlasovanie. Ukončujeme hlasovanie a návrh je schválený. 19. Otvárame hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Návrh je zamietnutý. 20. otvorím hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Návrh je schválený. 22. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. A návrh je zamietnutý. 23. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Návrh je zamietnutý. 26. Ukon... Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Návrh je zamietnutý. číslo 1, ukončujem hlasovanie a návrh je schválený. Dobre, tým sa dostávame k záverečnému hlasovaniu o celom dokumente. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. 17 za, 4 proti, 6 sa zdržali. Znamená to, že dokument je schválený. Gratulujeme pánovi spravodajcovi, pán Fiona. A teraz ideme ďalej k ďalšiemu bodu na našom programe, to je číslo 19. Bod číslo 19 je dočasná dohoda o hospodárskom partnerstve medzi Európskym spoločenstvom a štátmi SADC. No. No, milí kolegovia, dnešná schôdza je až do pol siedmej a ja vám slubujem, že to skutočne nebudem naťahovať ďalej, ale nemôžeme skončiť ani skôr. Takže musíme do tých 18.30 a zvyšok urobíme zajtra. Takže je to bod číslo 19. Robert, to je predsa tvoja správa. Určite chceš, aby sa to odhlasovalo. Tak budeme hlasovať o pozmenujúcom návrhu interpelácie. Zahajujem hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Teraz hlasujeme o konečnom znení. Otváram hlasovanie. Áno, záverečné hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Je to prijaté 15 za 11 proti. No dobre. Teraz uznesenie samotné. Kompromis číslo 3. Otváram hlasovanie. Uzat, uzatva, ešte raz otváram hlasovanie teda. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. 20. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Je to prijaté. 21. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. 22. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie, je to prijaté. Dvadsať trojka. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. 24. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. 25. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Robert? Vážený pán predseda, chcem požiadať rozdelenie hlasovania v tomto bode pri 26, aby sme hlasovali rozdelenie. Mám, právo, mám pocit, že každý má právo požiadať o rozdelenie hlasovania, hovorí pán predseda. Každý má kópiu tohto návrhu pred sebou. Ak teda áno, tak môžeme hlasovať rozdelenie, budeme hlasovať o prvej časti. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Je to prijaté. Druhá časť. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Číslo 28. Otváram hlasovanie. Je to zamietnuté. 29. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. 30. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. 31. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Tridsaťtri. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Číslo 34. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. 35. Otváram hlasovanie. Rád by som vás informoval, že hoči sme hlasovali o 31, 32 nebola hlasovaná a je kompatibilná. Malo sa ju predložiť na hlasovanie. No dobre, ale v mojom hlasovacom zozname je poznačené, že vypadáva, ak 31 je prijatá, ale sekretariát mi hovorí, že vy máte pravdu ale ja aj tak idem podľa hlasovacieho zoznamu, ktorý som dostala, preto som si to neuvedomil a vraciam sa k 32, ideme o nej hlasovať. Otváram hlasovanie o 32. Uzatváram hlasovanie. Hm, prijaté. 35. Dobre, hlasujem o 35 Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté jedným hlasom rozdiel. A teraz prichádzame k 36. Ide o ústny pozmeňujúci návrh. Sú nejaké námietky proti nemu? Nevidím. Takže budeme o ňom hlasovať. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Je to prijaté. 37. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Robert. Poprosíme mikrofón. Nepočujeme vystúpenie. Snažíme sa udržovať ďalej, ďalšiu konzistentnosť, ale to znamená, že aby sme e, tie isté zmeny aplikovali, ako som to navrhoval na začiatku svojho vystúpenia, aj v tomto bode aby sme boli konzistentní vo všetkých bodoch, ktoré majú toto znenie, ak tu nie je žiadna výhrada proti takémuto konaniu. No dobre, sú nejaké pripomienky? Nevidím. Tak budeme hlasovať o kompromise číslo 10 vzhľadom na ústny pozmeňujúci návrh. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Je to prijaté. 40. No, otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Je to zamietnuté. 42. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. 43. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Kompromis číslo 5. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. 47. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. 48. Robert. Áno, je tam oddelené hlasovanie pre 48. Najprv budeme hlasovať o prvej časti, otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Druhá časť. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. 49. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Kompromis číslo 6. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Je to prijaté. Kompromis číslo 7. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Je to prijaté. 57. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Je to prijaté. 58 v dvoch častiach. Prvá časť. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Druhá časť. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté tiež. 59. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. 60. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Je to prijaté. Kompromis číslo 8. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. 63. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. 64. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. 65. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. 66. 67. No tak to vypadáva. Takže až 68. Otváram hlasovanie o 68. No zatváram hlasovanie. Zamietnuté. Kompromis číslo 4. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Sedemdesiatka. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. 71. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Sedemdesiatdva, dva, sú identické. Otváram hlasovanie oboch. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. 74. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Kompromis číslo 9. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Číslo 78. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Je to prijaté. 81. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. 82. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. ústny pozmenujúci návrh. Sú proti nemu nejaké námietky? Áno, je to nový pozmenujúci návrh, ktorý je už ale pokrytý inými pozmeňujúcimi návrhmi text tohto ústneho pozmenujúceho návrhu. Ale ja by som chcel vedieť, či máte námietko, mi poviete áno alebo nie. No tak. Dobre, takže vypadáva. A ideme k úvodnému ustanoveniu D, pozmeňujúci návrh 1, otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Je to prijaté. Číslo 2. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Trojka. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Zdá sa, že čím ďalej, tým menej ľudí hlasuje, ak správne pozerám na tie čísla. Kompromis číslo 1. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. 6. Oddelené hlasovanie. Prvá časť. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Je to prijaté. Druhá časť. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Je to zamietnuté. Kompromis číslo 2. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Je to prijaté. Desiatka. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Číslo 11. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Je to prijaté. Číslo 12. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. 13. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Číslo 14. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Ďakujem za keksiky. Prijaté. Dobre, tak sme sa konečne dostali k definitívnemu hlasovaniu k tomuto textu. Finálne hlasovanie v znení pozmeňujúcich návrhov. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. 17 za 10 proti 1 sa zdržal. Je to prijaté. Gratulujeme Robertovi. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt. Bod programu 20 nasleduje. A síce návrh otázky na ústne zodpovedanie. Mám pred sebou aktuálny zoznam. Budeme hlasovať o celom bloku Všetky skupiny. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh číslo 1, takisto hlasovanie bloku. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Pozmievací návrh číslo 2, rozdelený na dve časti. Prvá časť, otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Druhá časť. Otváram Hlasovanie ukončené. Zamietnuté. Číslo 3. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Teraz sa dostávame ku konečnému hlasovaniu. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Gratulujem, milý Helmut. Takto som si teraz pekne povedal. Dostáme sa k návrhu uznesenia. Budeme hlasovať o celom bloku, celé skup- všetky skupiny. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňovací návrh číslo 16. Otváram hlasovanie. Uzatváram. Schválené. 43. rozdelená na tri časti. Prvá časť. Otváram hlasovanie. Hlasovanie ukončené. Schválené. Druhá časť. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Hlasovanie k tretej časti. Otvorené. Uzatváram hlasovanie. Schválené. číslo 17. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Pozmeňovací návrh číslo 18. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Pozmeňovací návrh číslo 19. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Číslo 20. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnutý. Jeden, jedným hlasom naviac proti. 21. rozdelená na dve časti. Otváram hlasovanie k prvej časti. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Druhá časť, otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. 22. Medzi tým nám rednú troška počty účastníkov, zdá sa. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Ústny pozmenujúci návrh číslo 1. Sú k tomu nejaké námietky? Nie je tomu tak. Budeme hlasovať. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 23. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 25 rozdelená na tri časti. Prvá časť. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Druhá časť. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Schválené. Tretia časť. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 26. Otváram. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 27. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Návrh schválený. 28. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválený. 29. Hlasovanie otvorené. Uzatváram hlasovanie. Zamietnutý návrh. Ústny pozmeňujúci návrh číslo 3. Sú nejaké námietky? Nie. Prejdeme teda k hlasovaniu. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Pozmeňovací návrh číslo 30. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 31. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Číslo 32. Otváram hlasovanie. Hlasovanie ukončené. Prijatý. 33. Otváram hlasovanie. Hlasovanie ukončené. Zamietnuté. Pozmeňovací návrh číslo 34 rozdelený na dve časti. Otvorené hlasovanie k prvej časti. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Druhá časť. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválená táto časť. Dobre, že to bol Kristofera, že to počul. 35. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 36. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválený návrh. 37. Otváram hlasovanie. tak. E, uzatváram hlasovanie zamietnutý. E, číslo 38. Otváram hlasovanie. Už z toho bolia prsty. E, uzatváram hlasovanie zamietnuté. 39 39 Uzatváram hlasovanie. Schválený návrh e, číslo 40. Otváram hlasovanie. Hlasovanie ukončené. Schválené 41. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Pozmeňovací návrh číslo 42. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Pozmeňovací návrh 47. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Číslo 48. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnutý návrh. Pozmeňovací návrh 49. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 51. Otváram hlasovanie. Hlasovanie ukončené. Zamietnuté. 53. Otváram hlasovanie. Hlasovanie ukončené. Zamietnuté. Pozmeňovací návrh číslo 54. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Číslo 56. Otváram hlasovanie. Ospravedlňujem sa, vraví pán predseda. 55, preskočili sme. Otváram hlasovanie k 55. Hlasovanie uzavreté. Zamietnuté. Teraz 56. Hlasovanie otvorené. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňovací návrh 57. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 58. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Pozmeňovací návrh číslo 59. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Číslo 61. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňovací návrh číslo 24. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. dvojka vypadáva. Prechádzame k pozmeňovaciemu návrhu v pôvodnom texte odsek 9 Nie, to vypadáva. Dostávame sa teda k 63. Otváram hlasovanie. Hlasovanie ukončené. Zamietnuté. Pozmeňovací návrh číslo 70. Otváram hlasovanie. Hlasovanie ukončené. Zamietnuté. 71. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňovací návrh 72. Otváram hlasovanie. Hlasovanie ukončené. Zamietnuté. 73. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Pozmeňací návrh číslo 74. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňovací návrh číslo 75. Otváram hlasovanie. 74 nebola prijatá, preto hlasujem o 75. -ke. Uzatváram hlasovanie, schválená 75. -ka. Tým pádom vypadáva 76, 77. -ka. Otváram k 87. -ke. Hlasovanie uzavreté, zamietnuté. 79. -ka. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Pozmeňovací návrh číslo 80. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Pozmeňovací návrh číslo 81. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Ďalší vypadáva. E, ústny pozmeňovací návrh číslo 2. Sú nejaké námietky, pripomienky? Nie. Budeme teda hlasovať o tomto ústnom pozmeňovacom návrhu. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňovací návrh číslo 84. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Hlasovania v blokoch už prebehli a teraz sa dostávame k, ku kompromisu číslo 1. Otváram hlasovanie. Robert, otázka smerovala na teba od kolego Forda, či aj tu nažiadaš e, ten istý ústny pozmeňovací návrh. Áno, chcem, aby to bolo v súlade s tými požiadavkami predkladanými počas eh, celého zasadnutia. Budeme teda hlasovať o tomto pozmeňovacom návrhu v pozmenenej forme. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. aby ste teraz zahlasovali za, aby sme ten proces zrýchlili, aby niektoré veci povypadávali. Ďalej je tu kompromis 2. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. 105. 105. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Číslo 95. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňovací návrh číslo 99. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňovací návrh číslo 101. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňovací návrh číslo 106. Otváram hlasovanie. Hlasovanie uzavreté. Schválené. 107. Otváram hlasovanie. Hlasovanie ukončené. Zamietnuté. Úvodné ustanovenia. E, jednotka. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Dvojka. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Trojka. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Mali ste pravdu. Štvorka. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. si návrh číslo 5. Hlasovanie otvorené. Ukončené. Zamietnuté. Číslo 6. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Schválené. Pozmeňovací návrh číslo 7. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Pozmývací návrh číslo 8. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Pozmývací návrh číslo 9. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Číslo 10. Otváram hlasovanie. Hlasovanie ukončené. Zamietnuté. Číslo 11. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Pozmievací návrh číslo 14. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. A tým sa dostávame k záverečnému hlasovaniu. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. 16 za, 9 proti. Tým pádom sme sa dostali na koniec bodu programu 20 a dostávame sa k bodu číslo 21. Dobre. Budeme, budeme mať teraz veľmi kratučkú pauzu, krátku prestávku, pretože všetci máme svoje potreby. 3-4 minútky, potom sa vrátime a budeme pokračovať ďalej.

So, liebe Kolleginnen und Kollegen. Vážení kolegovia a kolegyne. Myslím si, že máme naozaj celkom slušnú šancu, že sa nám podarí toto hlasovanie ukončiť ešte dnes. Chcem vás poprosiť, aby ste sa usadili tak rýchlo, ako je len možné. Aby sme mohli pokračovať v hlasovaní. Budeme hlasovať prosím, sadnite si čo najrychlejšie. A čaká nás teraz správa kolegu Gaspariho. Táto správa kolegu Gaspariho opäť začína orálnymi, za ústnymi pozmeňujúcimi otázkami. A je tu návrh z plena, že možno bude rýchlejšie hlasovať ručne, teda dvíhaním rúk. Zdá sa, že to môže urýchliť hlasovanie, takže eh, sa pokúsime hlasovať eh, rukami a uvidíme, či to bude jednoduchšie teraz dvíhaním rúk. Dobre, začneme teda tak rýchlo, ako len môžeme. Budeme teraz hlasovať o jednotke až štvorke. Hlasujeme v bloku, kto je za. Kto je proti? Tak návrh je zamietnutý. Keď to chcete overiť, tak mi prosím dajte vedieť. Pozmeňujúci návrh číslo 2, kto je za, kto je proti. Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh číslo 3, dve časti. Prvá časť, kto je za, Dru- kto je proti. Zdržali sa. Zamietnutá druhá časť, kto je za, kto je proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Číslo 5, kto je za, kto je proti? Je to schválené. Dobre, poďme na šestku. Kto je za? Kto je proti? Schválené. 7. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Je to zamietnuté. Ideme ku konečnému hlasovaniu. Prosím, hlasujte svojou kartou. Hlasovať si hlasujeme elektronicky, menovite. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie a návrh je schválený 22 za, jeden nehlasoval, jedno zdržanie, jeden proti. Dobre, ideme ďalej, ideme k pozmeňujúcim návrhom, k návrhu e, znenia uznesenia. Budeme hlasovať v bloku. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Je to zamietnuté. 23. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa schválené. 24. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. 26, kto je, 27 a 26 spolu, kto je za, kto je proti, zdržali sa schválené. 28, kto je za, 28, kto je proti, kto sa zdržal, dobre, návrh je zamietnutý. Ústny pozmeňujúci návrh číslo 3. Sú tu nejaké výhrady? Nie? Dobre, dobre, dobre, dobre. Dobre, tak ešte raz sme na ústnom pozmeňujúcom návrhu číslo 3, kto je za, kto je proti, zdržal sa, schválené. Pozmeňujúci návrh 29, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté 30, kto je za, kto je proti, dobre schválené 31, kto je za, kto je proti, zdržali sa, schválené 33, e, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, dobre, je to schválené. 34, kto je za, teda odpadáva, pardon, 35, dve časti, prvá časť, kto je za, kto je proti, zdržali sa, schválené. Druhá časť, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté. 36. Ústny pozmeňujúci návrh. Sú tu nejaké výhrady voči tomuto ústnemu pozmeňujúcemu návrhu? Nie. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa zamietnuté. 38. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa zamietnuté. 40. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Dobre, to si hovoríme elektronicky. 40. Otváram hlasovanie k 40. Ukončujem hlasovanie. 10 za, 15 proti. Návrh je zamietnutý jednoznačnejšie, ako som si myslel. 61, kto je za. Kto je proti? Zdržali sa. Schválené. 42, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. 43, až 44, kto je za, sú identické, kto je proti, zdržali sa zamietnuté. 46, kto je za, kto je proti, zdržali sa zamietnuté. 47, k dve časti, prvá časť, kto je za, kto je proti, zdržali sa zamietnuté. Druhá časť, 47, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté. 48, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté. 81. V dvoch častiach prvá časť, kto je za, kto je proti, zdržali sa, schválená druhá časť. To odpadáva. Dobre. Teraz 49, kto je za, proti, schválené. 50, 51, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. 52, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 53, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Dobre, ideme ďalej. Ideme na 54, dve časti, kto je za, prvá časť schválené, kto je druh- za druhú časť proti, zdržal sa, zamietnuté. Ústny pozmeňujúci návrh číslo 1, sú nejaké výhrady, nevidím nikoho, kto je za, kto je proti, zdržali sa, je to schválené. E, odpadáva, odpadáva, 59, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté. Ústne pozmeňujúci návrh číslo 2, výhrady, nie, dobré, takže budeme hlasovať, kto je za, kto je proti, zdržali sa, schválené. Dobre sme na 62, kto je za, kto je proti, zdržal sa, schválené. Prosím, držte vaše ruky vysoko. 63, kto je za, kto je proti, zdržal sa, schválené. Dobre, teraz budeme ďalej hlasovať o kompromisnom návrhu číslo 1. Robert, eh, predpokladám, že máte presne ten istý ústny pozmeňujúci návrh ako vždy. Dobre, budeme hlasovať o ňom. Kto je za, Dvihnite ruku, kto je proti, zdržal sa, schválené. Dobre, takže to odpadáva, odpadáva aj táto, aj táto, aj ďalšia časť. Toto odpadáva, aj toto odpadáva. 69. Kto je za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 71. Kto je za, proti, kto je za ešte raz, proti, zdržal sa schválené. Sedemdesiat jedna ešte raz, overíme si to. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie a návrh je zamietnutý 11 za 15 proti Mal som pravdu pri tom prvom eh, odhade, takže 72, kto je za, kto je proti, zdržali sa schválené. Dobre, teraz pozmenujúci návrh. Odpadávajú ďalšie 2 a 77. Kto je za, proti, zdržali sa schválené. 78, kto je za, proti, zdržali sa schválené. Kompromisný návrh číslo 3. 78 chcete overiť? Dobre, otvárame hlasovanie k 78. Ukončujem hlasovanie. 16 za, 10 proti. Kompromisný návrh číslo 3. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa schválené. 82, kto je za, proti, zdržali sa a je to zamietnuté. 85, kto je za, kto je proti, zdržali sa, dobre, je to schválené. 87, kto je za, proti, zamietnuté. 88, kto je za, proti, je to schválené. 89, kto je za? Proti. Dobre. Je to schválené. 92, kto je za? Proti. To si overíme. 92, overujeme si to elektronicky, otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. 12 za, 14 proti. Bolo to tesné. 93, kto je za, proti, zdržali sa. To isté, zamietnuté. 94, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 95, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 96, kto je za, proti, zdržali sa, Zamietnuté. 97. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Overíme si to. 97 elektronicky. Ukončujem hlasovanie. 11 za, 15 proti. Dobre, pozmenujúce návrh 98, kto je za, kto je proti, zdržali sa zamietnuté 99, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Stovka, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 101, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 103, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 104, kto je za, proti, zdržali sa, Zamietnuté. 105. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Je to schválené. 109. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Schválené. 110. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Dobre. Zamietnuté. 111. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Pozmeňujúce návrh 113. Ústny pozmenujúci návrh 113. Výhrady nie. Kto je za, proti, zdržali sa, dobre, schválené. OK. Úvodné ustanovenia 2. Kto je za, proti, zdržali sa, schválené. 3. Za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 4. Za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Teraz sme na kompromise číslo 2. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zachválené. Osmička. Za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 10. Za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 11. Za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 12. Za. Proti zdržali sa, zamietnuté. 13 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 15 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 16 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 17 za, proti, zdržali sa, schválené. 19 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 21 za, proti, zdržali sa, zamiet, schválené, pardon, 22 za, proti, zamietnuté. Dobre, 1 za, proti, zdržali sa, schválené, Výborne, a teraz budeme hlasovať o konečnom znení dokumentu v jeho pozmenenej úprave. Budeme hlasovať elektronicky, otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. 16 za, 2 proti, 7 sa zdržalo. A to znamená, že dokument je schválený. Gratulujem, pán Kaspari. Pevne verím, že ste spokojní dobre, podarí sa nám to, nikdy som neveril, že sa nám to podarí stihnúť všetko to hlasovanie, že sa nám podarí dostať až na samotný koniec, ale darí sa nám. A teda, k bodu 22 na dnešnom programe, to je, e, to je návrh e, ústnej otázky, máme tu ústne pozmenujúce návrhy, máme nejaké výhrady k ústnym pozmenujúcim návrhom, nevidím, že by tu bol neboli nejaké výhrady, budeme hlasovať po častiach. Prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Druhá časť, za, proti, zdržali sa. Overíme si to. Overíme si druhú časť ústneho pozmeňujúceho návrhu číslo 1. Otváram hlasovanie. Od, ukončujem hlasovanie. 11 za, 15 proti, zamietnuté. Dvojka Ústny pozmeňujúci návrh číslo 2. Má, nie, má niekto niečo proti? Za, proti? Schválené. Ideme k konečnému hlasovaniu. Kto je za? Budem hlasovať elektronicky. Otváram hlasovanie, ukončujem hlasovanie. 25 za, 1 proti. Dobre, ideme ďalej. Toto je návrh, návrh textu uznesenia. Budeme hlasovať opäť blokovým hlasovaním. Kto je za, proti, zdržal sa, zamietnuté. Dobre, 14 za, proti, zdržal sa, schválené 15 za, proti, zdržal sa, schválené 16 za, proti, zdržal sa, schválené kompromisný návrh číslo 2 za, proti, zdržal sa, schválené. 18 za, proti, zdržal sa, zamiet, e, zdržal sa, zamietnuté 20 za, proti, zdržal sa. Musíte držať ruky vysoko, aby som to vedel. Takže 20 ešte raz, proti, zdržali sa, schválené. Kompromisný pozmeňujúci návrh číslo 3, kto je za, proti, zdržal sa, schválené 22 za, proti, zdržal sa, zamietnuté 23 za, proti, zdržal sa, schválené 24 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. Ústny pozmeňujúci návrh číslo 1. Sú nejaké výhrady? Nie. Uklonite sa prosím, musí sa nám to podariť dotiahnuť do konca. Kto je za, proti, zdržal sa, schválené. 25 za, proti, zdržal sa, schválené. Vážení kolegovia, kolegyne, majte prosím pre mňa pochopenie 26 za, pro, za proti, zdržalo sa. Overíme si to elektronicky. 26. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. 15 za 11 proti, 27 za, proti, zdržal sa, schválené, 29 za, proti, zdržal sa, zamietnuté, 30 za, proti, zdržal sa, schválené, 31 za dve časti, prvá časť za, proti, zdržal sa, zamietnuté, druhá časť za, proti, zdržalo sa, schválené. Ústny pozmeňujúci návrh číslo 2. Sú nejaké výhrady? Dobre, dobre, takže druhá časť bola akceptovaná. Ústny pozmeňujúci návrh číslo 2 za, proti zdržalo sa schválené 32 za, proti zdržalo sa schválené 33, 34 za, proti zdržalo sa Ešte sa ospravedlňujem. Kde, čo sme presne hlasovali po, pri poslednom hlasovaní? Ešte raz sa ospravedlňujem, pán predseda. Trochu som vás možno predbehol. 34. 34. Budeme opakovať hlasovanie. Ja som presvedčený, že sme už že sme hlasovali o 33, ale zdá sa, že nie. Mám to tu vyškrtnuté, budem opakovať 33 ešte raz. Takže 33 budeme opakovať, kto je za proti, zdržal sa schválené 34 za, proti, zdržal sa dobre schválené. Ideme ďalej, 35, kto je za, proti, zdržal sa, zamietnuté, 36 za, proti, zdržal sa, schválené, 37 za, proti, zdržal sa, schválené. 38 za, proti, zdržal sa, schválené. 39 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 40 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 41 za, proti, zdržal sa. Overíme si to. Čiže 41. Overujeme si hlasovanie. Ukončím hlasovanie. 14 za 11 proti. Schválené. 42 za. Proti. Zdržal sa. Schválené. 43 za. Proti. Zdržal sa. Zamietnuté. 44 za. Proti. Zdržal sa. Schválené. 46 za. Proti. Zdržal sa. Zamietnuté. 47 za proti, zdržal sa, schválené. 48, hlasovali o tom v bloku, 49, kto je za, proti, zdržal sa, schválené. Ústny pozmeňujúci návrh číslo 1, výhrady. Tá sa, že žiadne výhrady nie sú, budeme... E, potom to je 50, 51 odpadla, 52 za, proti, zdržal sa, zamietnuté, 53 za, proti, zdrž, to si overíme, overíme si to. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Návrh je zamietnutý. 54. Dve časti. Prvá časť. Za. Proti. Zdržal sa. Zamietnuté. Druhá časť. Za. Proti zdržal sa, je to schválené. Dobre, 55 za, proti, zdržal sa, je to zamietnuté. 56 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 57 za, proti, zdržal sa, overíme si to. To bola 57. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. 11 za, 14 proti. Návrh je zamietnutý. 58. Kto je za? Proti. Zdržal sa. Zamietnuté. Kompromisný návrh číslo 4. Kto je za? Proti. Zdržal sa. Schválené. 60. Kto je za? Proti. Zdržal sa zamietnuté. 61, kto je za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 62 za, proti, zdržal sa, zdá sa, že návrh je zamietnutý. Overíme si to. Dobre, 62. Overujeme si 62, otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Návrh je zamietnutý. 64. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Schválené. 68 odpadáva kompromisný návrh číslo 5. Kto dokáže podporiť tento kompromisný návrh? Kto je proti? Zdržal sa? Zamietnuté. 69. Kto je za? Proti? Zdržalo sa. A myslím si, že návrh je zamietnutý. 70, kto je za? Proti, zdržalo sa, schválené. Kompromisný návrh e, číslo 6. Kto za, to zahrne aj ústny pozmenujúci návrh, ktorý sme mali pri každej časti až do posiaľ. Nie sú výhrady. Hlasujeme o kompromisnom návrhu číslo 6, to je za, proti, zdržal sa, schválené. Dostávame sa k 71. Kto je za? Proti? Zdržal sa. Je to schválené. Odpadávajú ďalšie, ďalšie návrhy. Dostávame sa až, až k kompromisnému návrhu číslo 7. Kto je za? Proti? Zdržal sa. Schválené. 77 odpadáva. 79 hlasujeme. To je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 81 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 83 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 84 za, proti, zdržali sa, schválené. Úvodné ustanovenie 1. Kto je za? Proti, zdržali sa, zamietnuté. Dvojka za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromisný návrh číslo 1. Kto je za? Proti, zdržali sa, schválené. Číslo 6. Za. Prosím, držte ruky vysoko. Ž- za. Proti. Zdržali sa. Schválené. Výborne. 7 z dve časti. Kto je za prvú časť? Za, proti, zdržali sa, schválené. Druhá časť. Za, proti, zdržali sa, schválené. Dobre. Osmička. Dve časti opäť. Za prvú časť. Proti, zdržali sa, zamietnuté. Nepáči sa mi to. Dvojka. Za, proti, zdržali sa, schválené. Dobre. Deviatka. Dve časti. Za prvú časť kto je proti, zdržali sa, schválené. Druhá časť za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Desiatka za, proti, zdržali sa, schválené. Jedenáctka. Tri časti. Kto je za prvú časť? Kto je za, proti nej? Zdržali sa, zamietnuté. Druhá časť. Kto je za? Kto je proti? Schválené. Časť 3. Za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 12. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Zdá sa, že návrh je schválený. Budeme teraz hlasovať. Budeme hlasovať o konečnom znení pozmeneného textu. Nebudeme tu mať žiadnu kontrolu. Budeme mať menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Otváram hlasovanie. Prosím, nedebatujte. ukončím hlasovanie. 23 za, 2 proti. Dostávame sa na koniec tohoto dlhého bloku hlasovania. Gratulujem vám, že ste prežili toto hlasovanie. Ďakujeme aj tlmočníkom, hovorí láskavo pán predseda. Viem, že môžete mať rôzne názory na výsledky, ale želám vám všetkým veľmi príjemné, eh, príjemný večer. Zajtra do poludnia